you know, I cannot stand this. Good afternoon. It's very nice. Hmm, dobre, popoludne je to veľmi milé, že vás tu všetkých vidím, ale bolo by sa radšej, keby ste zaujali miesto, aby sme mohli začať. A chcem uh, vám um, eh, odporučiť, aby ste na nasledujúcich schôzach boli na čas. Je to veľa krajšie, ak môžeme začať o eh, tretej presne a nie o, tri, o štvrt na štyri. No. Um, musí to byť polský poslanec, aby si ocenil poriadok a ja si cením túto reakciu. Ďakujem za to, že ste tu a vítam vás všetkých a mm, želám vám príjemné popoludne. V tomto výbore máme tri polňové zasadnutia výboru za sebou a žiadam vás o mm, trpezlivosť e, a um, strpte ma, pretože ja som veľmi preťažená, ani e, nepočujem, čo hovorím, takže ak e, budem kričať, e, dajte mi znamenie a keď e, nebudem hovoriť dosť hlasno, tak tiež mi dajte znamenie, budem sa snažiť e, viacej, ale som e, prechladnutá, mám uchaté dutiny a e, vítam dnešných e, um, petičníkov, zástupcov členských štátov aj zástupcov komisie. E, som rada, že sme s vami a mm, prakticky, čo sa týka petícií, ktoré máme posudzovať na mm, tomto zasadnutí výboru. Chcela som tiež povedať, že v e, súvislosti s petíciou 0344 14, mm, e, ktorá je napadnutá na zajtra popoludne, budeme tiež posudzovať ďalšiu pretože obe pokrývajú rovnakú tému. Okrem toho máme tiež požiadavku, aby sme opäť otvorili petíciu 1660 13 a tu nájdete v prílohe k oznámeniam predsedu. Toto je írska petícia, ktorá sa týka finančnej krízy a e, a keď mám pravdu povedať, ja osobne nie som úplne presvedčená, že by bolo rozumné znovu otvoriť e, túto petíciu, pretože nie som e, úplne presvedčená, že môžeme e, vôbec niečo urobiť, aby sme dosiahli pokrok v jej posudzovaní. No je to dôležitá téma, ktorá si zasluhuje našu pozornosť a preto navrhujem, aby sme to posunuli koordinátorom na dôkladnú rozpravu a rozhodnutie, ak s tým výbor súhlasí. Myslím, že to je široká téma a musíme ju prediskutovať viac, ako na to dnes máme času. Môžeme to tak urobiť? Dobre, ďakujem. A teraz najdôležitejšia vec, ktorú mám dnes, je, aby e, som e, vám dala do pozornosti všetkým pracovníkom, kolegom aj všetkým prítomným a pripomenúť vám, že e, keďže e, náš e, e, dlhoročný vedúci sekretariátu David teraz odchádza z Európskeho parlamentu už koncom tohto mesiaca. Budeme mať príležitosť osloviť jeho odchod a budeme mať koktejl na zajtra na konci zasadnutia popoludní pred miestnosťou, takže povedzte mu čokoľvek, on je pripravený na všetko, čo mu poviete. Tiež vám dnes chcem oznámiť a e, predstaviť pani Virby Kelke, ktorá bola e, menovaná ako e, nová vedúca sekretariatu výboru pre petície od februára. Nech sa páči. Postavte sa, prosím. Pani Virby je veľmi skúsená úradnička e, fínskej národnosti a za posledné roky mala na starosti e, útvar pre internetové služby a mala na starosti e, internet parlamentu a ďalšie internetové aplikácie aj ďalšie nástroje pre vnútornú komunikáciu. A v tejto funkcii viedla tým 35 osôb a tiež predtým pracovala ako administratorka vo výbore pre životné prostredie, rozpočet a v tlačovej službe parlamentu. A predtým, ako pracovala v Európskom parlamente, pracovala ako výskumný pracovník v Fínskom ministerstve zamestnanosti. Takže výborné, že ste tu s nami a vítam vás a teším sa na e, plodnú a dobrú a úzkú spoluprácu s vami kolegom a mm, pracovníkom e, chcem povedať, že e, veľmi dobre hovorí po švedsky, takže dávajte si pozor, len žartujem. Hovorí veľmi dobre po švedsky a ja využijem e, tú príležitosť, že sa naučím pár slov po fínsky. Takže to sú moje pripomienky a chcem teraz vám tiež povedať, že ďalšia zaujímavá vec je, že pán Ambrose Pera, politický radca za socia- pre socialistov, je tu, nevidím ho, odišiel z miestnosti, no on tiež e, pôjde čoskoro do dôchodku a toto bude jeho posledné zasadnutie vo výbore pre petície, ale nemyslíte si, že odíde z parlamentu. On napíše knihu o socialistoch v Európskom parlamente od 1979, takže ešte ho budete výdať. No, ujistite sa prosím, že aby vedel, že som to ohlásila a um, podľa toho aj um, privítala a pozdravila. Teraz by som rada prešla k programu, ktorý máme a požiadala o vaše schválenie alebo námietky k návrhu programu, ktorý sme odoslali. Môžeme pracovať podľa tohoto programu? Dobre, ďakujem. E, máte niečo do bodu programu rôzne, alebo môžeme prejsť rovno k e, petíciám, ktoré máme prebrať? Dobre. Prvú predložil Miha Regačar v mene mnohých podpisov o, zabezpe- o zachovaní a ochrane krasového regiónu e, proti e, vyvlastňovaniu a e, zničeniu. A to sú lokality dedisom UNESCO. Vítam tu slovenských poslancov vo výbore a chcem dať slovo zástupcovi komisie, pán Tomas Widman. Je tu? Komisia tam, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako ste povedali, ja som Tomáš Vidman, ja som z generálneho rejiteľstva a problém s touto petíciou um, bol ten, že uh, nám to nebolo úplne jasné a z toho spisu som pochopil, že výbor už prebral tú petíciu v 2011 a z toho, čo som videl, som um, pochopil, že ten petičník bol potom požiadaný, aby poskytol viac informácií, aby uh, vyjasnil tú petíciu, ale um, pokiaľ vieme, odtedy um, nenastala žiadna reakcia, takže nemáme žiadne aktuálne informácie o e, tej petícii a domňujem sa však, e, a chápem to tak, že petičník má e, dve obavy. Prvá sa týka ochrany tejto trávnatej oblasti proti znečisteniu a druhá to sa týka hlavnej obavy a tá sa týka zachovania poľnohospodárskej pôdy pre potravinárske a bezpečnostné účely. Zdá sa nám, že e, tá druhá obava sa týka alebo týkala do veľkej miery nákupov poľnohospodárskej pôdy zahraničnými občanmi. A e, toto e, viedlo k ostrému narastu cien poľnohospodárskej pôdy. Zdá sa, že petičník v tom čase, keď predložil petíciu v 2011, očakával, že slovenská vláda obmedzí dobudanie pôdy poľnohospodárskej cudzými občanmi. V zásade to je proti voľnému pohybu kapitálu a proti jeho princípom. No možno ste videli v tom spise, že do mája 2011 Slovinsko a ďalšie štáty mali možnosť chrániť eh, svoj trh s pôdou pred cudzincami, takže eh, mohli vylúčiť eh, cudzincov z nákupu pôdy a eh, toto právo bolo delené na základe smluvy o vstupe na 7 rokov. A v roku 2011, keď bola predložená tá petícia, Slovinsko malo možnosť požiadať o predlženie tejto lehoty o ďalšie 3 roky. Zdá sa, že Petičník sa stiažuje na skutočnosť, že slovinská vláda nepožiadala o toto predloženie. A samozrejme Slovensko nemala povinnosť e, žiadať o takéto predloženie lehoty, takže to nenastalo porušenie práva EÚ. No samozrejme, princípy voľného pohybu kapitálu nezdôvodňujú diskrimináciu na základe národnosti či občanstva, ale zdôvodňujú opatrenia e, na e, zamedzenie špekuláciami s pôdou, ako sa uvádza v tej petícii, alebo aby sa e, zachovala poľnohospodárska pôda v poľnohospodárskom využití. A tento problém bol vybavený iným spôsobom, ale nepočuli sme nič protichodné a preto podľa nás tá petícia môže byť uzavretá. Ďakujem pekne a teraz otváram slovo na rozpravu s kolegami. Pán Bobovič má slovo. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Ako vysvetlil zástupca komisie, tento prípad um, bol otvorený počas konjunktúry a Vtedy táto vedecká oblasť je veľa kultúrneho dedičstva a poľnohospodárskej pôdy. Nastala zmena územného plánu zo strany obce a vlády a potom sa zmenilo veľa vecí v tejto oblasti. Predtým to um, bola malá dedina so starými uh, domami a potom prišli e, investor s rozvoja mnoho peniaz, peniazmi aj z Talianska, lebo to je na hranici s Talianskom a tiež z Ljubljany a vybudovali tam veľa nových budov. V roku 2011, ako ste e, vysvetlili, bolo to 7 rokov po vstupe Slovenska do EÚ, ja som vtedy bol v slovenskom parlamente a ja ale premiér sme požiadali o zastavenie týchto konaní a mm, chránili túto oblasť. A vtedy vláda e, neurobila tie kroky, aby sa to udialo po roku 2011, no stále je tu e, rovnaký problém, že ceny pôdy a hlavne poľnohospodárskej sú dnes oveľa e, vyššie, ako sa tu uvádza 10 krát alebo stále viac, ešte vyššie. A ľudia, ktorí chcú eh, si zachovať eh, prácu v poľnohospodárstve a chcú žiť eh, zdravým životom, majú na to zlé podmienky a nie je to rovnaké ako v iných oblastiach Slovenska. Takže keby som mohol navrhnúť, mohli by sme sa pokúsiť požiadať slovenskú vládu a myslím, že treba niečo urobiť v tejto oblasti a vypočuť týchto ľudí, čo vysvetľujú v tejto petícii, takže možno, že to bude pokračovať. Podľa mňa je to dobré a ako som povedal, interpeloval som mm, premiéra na plenárke v Slovenskom parlamente v tom čase v roku 2011, no ja chápem, čo sa dalo robiť v 2011 a čo sa dá robiť v 2015, no je treba urobiť niečo s touto e, témou. Mr. Soltes, would you like to take the floor? Pán Soltes, chcete slovo? The floor, Madam Chair. Ďakujem e, za slovo. Ako už odznelo, Slovensko malo možnosť zachovať tie opatrenia na obdobie maximálne 7 rokov po vstupe a ne e, bolo prijaté žiadne aktívne opatrenie slovenskými orgánmi, takže my silno podporujeme zámer tejto občianskej iniciatívy, no osobitne z ekologického hľadiska. A tiež vyzývame slovenskú vládu, aby sa pokúsila opäť zvážiť všetky aspekty tejto petície a tiež v každom prípade, aby uplatnila mm, všetky príslušné mm, predpisy EU, ktoré okrem iného mm, ochraňujú vodné zdroje a biodiverzitu a tiež e, chránia kultúrne a prírodné dedičstvo. Mrs. Fajon? Pani Fajo? Nie? Ešte sa chce niekto z kolegov vyjadriť? Peter? Dobre. Alebo chcete ísť von a vonku sa súkromne poradiť a potom? Dobre. Takže pán Kiri. E, e, Ďakujem. Toto je situácia, ktorá existuje, keďže UNESCO, ktoré je veľmi serióznym orgánom, dáva svoje certifikácie a certifikáty na e, kultúrne dedičstvo ľudstva, No a samozrejme dôsledkom toho je, že ľudia chcú, ktorí žijú e, na tomto území, tak sa na ne ešte viac upnú a chcú mať svoj kúsok tohto územia. A preto sa treba vyhnúť špekuláciám a treba zachovať naplno tento charakter e, dedičstva, kultúrneho dedičstva, pretože je pravdou, že UNESCO sa môže rozhodnúť E, vziať späť túto e, klasifikáciu, ak nie sú rešpektované pravidlá e, zachovania tohto územia. A teda, aby sme sa vrátili k tomu, čo hovoril náš sloven, slovinský kolega, tak ja súhlasím, treba sa aj naďalej zaoberať touto petíciou a treba naďalej rokovať so slovinskou vládou, až kým nepríjme také potrebné opatrenia pre teda rezidentov, nerezidentov, treba rešpektovať samozrejme európske zmluvy. A táto otázka teda zostáva otvorená a treba naďalej venovať veľkú pozornosť tejto téme, e, v tomto mimoriadne peknom, e, v tejto mimoriadne peknej zemepisnej oblasti. Takže navrhujem tento postup. Komisia navrhuje, aby sme uzavreli tú, túto petíciu, ale sú tu ešte stále veci, ktoré sa majú vyjasniť. Napríklad vláda by mohla tiež vyjadriť svoj postoj a naši slovinskí kolegovia sú skôr za to, aby sme sa pýtali vlády, čo chce robiť a aké sú budúce plány a tým by sme mohli petíciu uzavrieť. Ale vždy je dobre sa vyjadriť a povedať, čo máte na srdci, aby ste mohli povedať, že sme sa tým zaoberali, ale že nemáme žiadnu právnu možnosť niečo urobiť, ale že sme sa vyjadrili. To vám by pomohlo, Peter? Áno, súhlasím s návrhom predsedničky, len malé doplnenie Možno by to pomohlo slovenským kolegom. Zvyčajne treba povedať, že veľká časť problémov sa musí riešiť v členskom štáte. A ak má slovinský parlament petičný výbor, tak by sa malo občanom odporúčiť, aby využili aj túto cestu a obratili sa na Národný petičný výbor v parlamente. To by mohlo byť doplnenie do petitu, že by sa tam napísalo, že veľký priestor e, je pre e, týchto, čo podali petíciu, aby e, mohli konať aj na vnútroštátnej úrovni. I don't think there is a petitions committee. Ja myslím, že v slovenskom parlamente nemajú, nemáte. Dobre, takže samozrejme môžeme takto ísť, napíšeme list vláde a kopiu pošleme aj petičnému výrobu parlamentu. Áno, súhlasíte? Takže môžeme túto petíciu uzavrieť. Potom je tu ďalšia petícia, to je petícia, ktorá sa týka zákazu predaja žraločích plutiev v Európskej únii. A dávam slovo Aleksandrovi Štajnovi z komisie. Ďakujem. Tento výbor už dostal našu písomnú odpoveď a odvtedy sa nezmenila situácia. Takže to len zhrniem a upozorním na niekoľko nových javov komisia nemôže navrhnúť zákaz predaja žraločích plutiev, pretože Súčasný právny rámec vychádza z toho, že predaj e, divo, voľne žijúcej zviery, zvery je možný, pokiaľ je udržateľný. A v prípade ohrozených druhov treba sa zaoberať opatreniami rybného hospodárstva. A ochrana žralokov je zabezpečená Máme napríklad zákaz lovu európskymi loďami. Potom na budúci rok budeme mať e, pripravený, e, pripravené sprísnené nariadenie, ktoré sa týka lovu a spracovania. Po druhé, komisia podporuje opatrenia na ochranu a snaží sa o e, odstránenie lovu žralokov pre plutvy. A dobrou správou je, že v novembri minulého roku e, výbor pre rybné hospodárstvo mora, Severoatlantického mora prijal takýto zákaz, takže vidíme, že naše snahy a úsilie sa stretávajú s pochopením a ich mnohí príjmajú. A i u podporujú aj ochranu ohrozených žraločích druhov tým, že by sa podpísali rôzne alebo uplatňovali rôzne dohovory, ako napríklad CITES alebo SMS, ktorá sa týka migračných spisov a tu vidíme reakciu a my sme napríklad za, navrhli zahrnutie troch druhov žralokov do prílohy 2 v novembri minulého roku, takže komisia zohráva aktívnu úlohu pri ochrane žralokov a monitoruje aj situáciu žralokov na zozname CITES a budeme upravovať dovoz, ak sa zistí, že obchodovanie s týmito nie je udržateľné, ale zákaz je posledná zbraň a musí byť uplatňovaný v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Ďakujem, takže otváram diskusiu, dávam slovo najprv Bodimu. Ďak, body, ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Myslím, že je už jasné, že neexistuje udržateľný rybolov, keď hovoríme o žralokoch. Keď sa na to pozrieme, tak zistíme, že 73 miliónov žralokov sa ulovia a zabije každý rok a mnohé z nich sú e, lovené pri e, hĺbkovom love náhodne sa zachytia do sieti, kde by vôbec nemali byť. A za roku, v roku 96 sme mali 15 rôznych druhov žralokov, čo boli ohrození a v roku 2010 to bolo 180 rôznych druhov žralokov na červenom zozname a v ohrození. Takže je jasné, že by sme mali teraz pracovať na zákaze lovu žralokov pre tie e, žraloky, ktoré sú ohrozené. Spôsobom, akým sa dneska uskutočňuje rybolov, nie je udržateľný pre tieto žraloky. Myslím, že sa už nikto žia- ďalší neuchádza o slovo. Komisia vysvetlila, že vlastne sa nič nezmenilo, ale výbor pre rybné hospodárstvo prijal veľmi pozitívnu správu od našej poslednej diskusie vo výbore Takže náš návrh je taký, že by sme to uzavreli. Nič viacej už nemôžeme urobiť, ak to správne chápem, ale zohľadníme budúce petície e, na túto tému a vždy sa môžeme o nich baviť, ale v tomto konkrétnom prípade je to už e, petícia, o ktorej sa rokovalo a ja navrhujem jej uzavretie. Súhlasíte s tým, prosím? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďalšia petícia je petícia Patrici Balzarini o ochrane e, prírodnej rezervácie Fontotosče v Piedmonte, Taliansko. A dávam slovo Markovi Siprianovi z komisie. Ďakujem veľmi pekne. V tejto petícii, táto petícia je vlastne šťažnosťou na projekt, ktorý by mal byť veľkým zásahom do na, prírodnej rezervácie v Piemonte. Táto rezervácia je aj miestom, ktoré je označené v rámci smernice e, eh, habitat, vtáctva a habitatov Natura 2000 a podľa petičničky by golfové ihrisko, ktoré sa tu plánuje, by ohrozilo tú prírodnú hodnotu tohto pozemku smernice o vtákoch a habitate, bio, e, o ekotopoch nezakazujú v rámci ploch Natury 2000 takéto aktivity, ako je golfové ihrisko, ale žiadajú od členských štátov, aby každý projekt posúdili individuálne z toho hľadiska, či konkrétny plán, či projekt nemá vážny dopad na e, danú plochu. To znamená, že tu treba mať konkrétne posúdenie takýchto dopadov a ak výsledok posúdenia je negatívny, tak potom pro projekt môže byť schválený len vo veľmi špecifických prípadoch v súlade so smernicou, napríklad, kde je e, nadradený verejný záujem a neexistuje iná alternatíva projektu a potom musia byť prijaté určité kompenzácie. Komisia preverila a posúdila všetky doklady, ktoré predložili podávateľia petície, vrátanie technickej správy regionálnej agentúry pre ochranu životného prostredia v Piemonte. Agentúra si pozrela štúdiu posúdenia vplyvu, ktorú pripravil navrhovateľ projektu a poukázala na niekoľko slabých miest v tejto štúdii a regionálna agentúra identifikovala aj niekoľko e, ľahko negatívnych dopadov projektu v prípade, ak by došlo k jeho realizácii, schváleniu a realizácii. Na základe dostupných informácií sa domnievame, že talianské orgány ešte neschválili takýto projekt, ešte nie je prijaté konečné rozhodnutie a preto sa domnievame, že článok 6.3 smernice e, postup posudzovania je postup, ktorý ešte prebieha. A to znamená, že my v tejto etape ešte nemôžeme dokázať nejaké porušenie európskej environmentálnej legislatívy zo strany talianských orgánov. Ďakujem. Otváram diskusiu. Eleonora. Áno, chcem využiť príležitosť na to, aby som povedala, keďže ešte nemáme žiadne výsledky tohto posúdenia, navrhujeme, aby ostala petícia otvorená, aby sme mohli situáciu sledovať e, v rámci tohto konkrétneho podania. Ešte sa chce niekto vyjadriť? Bohužiaľ, ja s kolegyňou nemôžem súhlasiť. V Taliansku už máme naozaj veľmi veľa byrokratických noriek na ochranu toho či onoho a v dôsledku krízy je naozaj veľmi málo investícií k dispozícii a teda vnútiť ešte ďalšiu procesdúru, ako to ukazuje správa, e, ktorú nám práve predložila komisia, e, neporušuje žiadnu európsku smernicu, takže ja mám pocit, že to ide o tak, že to ide o nezodpovedné, ale aj o škodlivé konanie, pretože to môže mať dopady na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. A preto ja mám naozaj pocit, že tieto zóny sú dostatočne chránené talianským zákonom. A myslím si, že je zbytočné, aby sa ešte európsky e, zákonodarcovia do toho miešali, aby ešte viac odrádzali eventuálnych investorov. Podľa môjho názoru túto tému treba uzavrieť. Keď si pozriete zložku, tak uvidíte, a to sa tiež povedala, to povedal aj zástupca komisie, kde sa hovorí, že podľa regionálnej agentúry pre ochranu životného prostredia e, štúdia vplyvu, ktorú predložil navrhovateľ projektu, nie je dostatočne solidná na to, aby sa posudili všetky dopady. A vyzerá to tak, že dojde aj k viacerým významným e, negatívnym vplyvom alebo k viacerým vplyvom, negatívnym vplyvom na E, Naturu, plochy Natury 2000. Takže to, čo my môžeme urobiť, je, že napíšeme list úradom a informovať ich o tom, že sme dostali takúto petíciu a aký je stav a tým by sme to mohli zavrieť. Ale jednoducho ide o to, aby sme inštitúcie informovali o tom, že na to pozeráme, dohliadame a že venujeme tomu pozornosť. Súhlasíte s tým? Je to list, nie je to nič viac môžu ho zobrať na vedomie, môžu ho zahodiť, keď chcú, ale aspoň ich upozorníme na to, že sme tu o tom dnes hovorili. Dobre, spravíme to? súhlasím, že je dobre im poslať list, ale skôr ako dostaneme odpoveď na list, by bolo veľmi zvláštne uzavrieť tento spis skôr ako dostaneme odpoveď na list, Takže ja nesúhlasím s tým, že pošlíme list a tým prípad uzavrieme. Nie, ja si myslím, že pošlíme list a majme spis otvorený, kým nedostaneme odpoveď a potom to môžeme uzavrieť, keď odpoveď dostaneme. Nemyslím si, že je vhodné uzavrieť prípad predtým, ako dostaneme odpoveď. Vidím tu teda malý, hovorí predsednička, malý nesúhlas. Môžeme sa dohodnúť na tom, že pošleme list, upozorníme na to, čo povedala komisia a potom by sme ešte petíciu nechali otvorenú, kým nedostaneme nejakú odpoveď. Áno, súhlasíte s takýmto postupom? Dobre. On the next one, I'm... Potom ďalšia je, je od pána Francesco Montoya. Joja. Dobre som to vyslovila? Áno? to je petičník a vy zastupujete kolektívo ornitologo na dávam vám slovo čierneho, spoločenstvo na ochranu čierneho bociana. Je to projekt, ktorý už nejaký čas trvá, 10 rokov sa na tom pracuje a týka sa to e, elektrického prepojenia Španielska a Maroka. Tento projekt začal v roku 2005 spoločným vyhlásením. Je to kábel vysokého napätia, ktorý, ako vieme, e, prechádza e, Gibraltarskou úžinou medzi Marokom a Španielskom a vlastne v rámci Natura 2000 je tu veľká oblasť vlastne postihnutá, lebo sa stala národným parkom. V roku 2011 sme adresovali parlamentu otázku ohľadne kompenzácií. Medzi týmito kompenzačnými opatreniami môžeme vidieť, že tam chýbajú napríklad ehm, prostriedky na odstránenie invazívnej flóry a budovanie čističky vody a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou samotného projektu e, tejto zóny, ktorú treba zakonzervovať podnik, ktorý mal tieto kompenzačné opatrenia e, realizovať, e, nesplnil svoju úlohu a v roku 2012 požiadal minister životného prostredia, aby sa nahradili tieto kompenzačné opatrenia. Odôvodňoval to tým, že sa nenašli e, územia, terény na kúpu a že vlastne nemohlo takto dôjsť k tej kompenzácií a na veľké prekvapenie sa tu ráta s novou stavbou e, a to sa, tá sa bude stavať v oblasti, kde e, vlastne sú sídliskom stiahovavých vtákov. Je to oblasť e, chránená v rámci Natura 2000. Vidíme, že toto územie Kamoro je dosť veľké územie. Je to takmer polovica mestských území Tarify a teda tam sa tento projekt odvíja. My sme opätovne napísali komisii, a vlast, že toto je vlastne otázka týkajúca sa legálnosti alebo nelegálnosti tých kompenzačných opatrení. A v roku 2013 e, nám komisia odpovedala, že nesúhlasí s takým, takouto zmenou e, kompenzačných opatrení pre tento projekt. Napriek tomu neexistuje E, žiadne vyhodnotenie alebo žiadna dopadová štúdia na životné e, prostredie. My sme dostali odpoveď, že už to bolo vyhodnotené, nevieme, kde sa táto správa nachádza, či ju dostalo ministerstvo. No a teraz vlastne sme v takej situácii, že keď ten prvý pôvodný e, projekt zničil miesto, ktoré patrilo do siete Natura 2000, je tam časť pláže a boli tam zničené veľmi dôležité oblasti pre životné prostredie a namiesto toho, aby tu došlo ku kompenzáciám, sa ide urobiť nová stavba e, v inom habitáte. Ten prvý projekt postihol štyri habitaty e, e, v rámci ochrany spoločenstva a teraz ďalšia oblasť bude ohrozená. Ešte stále nevieme, aký bude dopad tých, tejto stavby na tento habitát už sa spustila nová stavba bez dopadových štúdií na životné prostredie. Tarifa nedisponuje urbanistickým plánom a nie je tam ošetrená zložka životného prostredia. My nevieme, že či tieto kompenzačné opatrenia môžu mať nejaký pozitívny eh, dopad kompenzačné opatrenia. Samotné územné členenie tarify, usporiadanie tarify nemá svoj nejaký program a táto, hovorí sa, že mm, miestna samozpráva vypracovala správu, ale ešte sme to tiež nevideli a nevieme, či existuje e, podnik, ktorý má na starosti elektrické e, sieti, poveril e, E, firmu, e, ktorá by mala zinventarizovať e, tam žijúce vtáky. Ale najhoršie zo všetkého je, že práve táto druhá konštrukcia, ktorá vlastne súvisí s prvou, tak sa robí z európskych fondov. Nadácia, ktorá to stavia, dostáva subvencie z európskych fondov. A na druhej strane, ale to je už e, téma na národnej úrovni, vidíme, že európske e, fondy sú určené na tento projekt, ale sú tam veľmi krátke konotácie. A tieto projekty prebiehajú aj na vojenských územiach a aby sa mohli rozvíjať, tak vlastne to bude trvať 15 rokov. To znamená, že ekonomická investícia EÚ do tohto projektu, vieme, že teda e, ten, ten sa zhodnotí až o 15 rokov. V komisii nám povedali, že tam nie sú žiadne európske fondy, ale my sme videli, že naozaj sú tam, e, tento projekt je dotovaný európskymi fondami. E, ďalší obrázok je to trošku komplikovaný. Napravo je to, čo španielská vláda žiada petičníka, aby sa ten projekt zastavil a napravo je to všetko, čo sa financuje z Európskej únie. Šípky ukazujú, že tie koncepty sú tie isté. To znamená, že to, to, čo e, vlastne nedovolujeme petičníkovi, to dovolujeme Európskej únii v rámci tých kompenzačných opatrení. V celom tomto procese, ako som povedal, celé to už trvá asi 10 rokov. Došlo tam k rôznym reklamáciám, o neskore nám e, dokonca zasiahol aj ombudsman. A keď sa zmení jedna deklarácia o do, environmentálnom dopade, tak komisia povedala, že to sa nemôže nemôžu sa zmeniť kompenzačné opatrenia tohto projektu. A my naozaj nepoznáme v našom regióne e, žiadny iný prípad, kde by e, takéto doklady neboli archivované. A vidíme, že tie mm, dopadové štúdie, štúdie ohľadne životného prostredia sú čiste formálne záležitosti. Zdá sa, že e, dynamika v Španielsku je stále tá istá. Staviame, ničíme, búrame a potom znova kompenzujeme. E, táto prezentácia a táto petícia vlastne by paralizovala to, čo teda samozrejme v prvom rade treba e, prihliadať na životné prostredie, treba sa pozrieť tam, e, aby sa vlastne nahradili E, straty pre životné prostredie. Rozhodnutie z roku 2005 nám pripada veľmi pozitívne vzhľadom na túto zónu, ale bohužiaľ tá nová stavba to celé všetko zničila. Nebola splnená smernica Habitat, e, stavia sa tu, stavia sa tam, nerobia sa žiadne dopadové štúdie o poškodených habitátoch. No a na záver, e, kto to platí? My všetci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nech sa vyjadri komisia, prosím. Pán Kapriany. Ďakujem. V prvom rade niekoľko slov o tom pôvodnom projekte, ktorý sa tu spomína. To je vlastne druhý obvod elektrického prepojenia medzi Španielskom a Marokom. Komisia už začala nový pilotný prieskum v roku 2011, pretože boli takéto sťažnosti a posudila všetku dokumentáciu, ktorú jej predložili španielské úrady. Výsledok posúdenia bol taký, že nedošlo k nejakým výrazným negatívnym dopadom na tieto ekotopy a biotopy a druhy chránené v, te, v tejto oblasti. Tento projekt nemal negatívny dopad na integritu územia a preto to komisia uzavrela. Tento prieskum, toto vyšetrovanie, pretože španielské úrady prijali aj niekoľko kompenzačných opatrení, ale keďže podľa komisie nedošlo k negatívnemu významnému dopadu na habitat a e, druhy relevantné pre túto e, plochu, pre toto územie, netreba mať kompenzačné opatrenia v zmysle článku 6 odsek 4 smernici o e, biotopoch. To je teda dôležité pochopiť, že potom Ďalej neskôr španielské orgány modifikovali, upravili niektoré tieto kompenzačné opatrenia a nahradili niektoré pôvodné kompenzačné opatrenia novými opatreniami. Medzi nimi aj e, vypracovanie strediska Centra pre migračné e, vtáctvo a globálnu zmenu pozostáva z obnovy niektorých e, existujúcich vojenských stavieb a to by bolo Centrum pre migračné vtáctvo, migrujúce vtáctvo. Podľa informácií, ktoré sme dostali, skôr ako sa tieto nové opatrenia odsúhlasili, španielské orgány sa obratili na navrhovateľa projektu a žiadali od neho vysvetlenie tejto zmeny, ako aj posúdenie možného dopadu počas výstavby, ako aj fungovania centra. v rámci takéhoto screeningu, pretože podľa nás to je taký screening, nedošlo k zisteniu žiadneho negatívneho dopadu, ktorý by, spôsobilo, ktorý by spôsobila výstavba tohto strediska. Takže na základe dokumentov a informácií, ktoré máme, nie je žiaden dôkaz na to, aby sme si mysleli, že výstavba tohto strediska by mala významný dopad na, e, naturu, na, na oblasť Natury 2000. Nevidíme tu žiadne porušenie, ani nechceme preto prijať ďalšie opatrenia voči E, španielským orgánom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram diskusiu. Najprv Rosa. Veľmi pekne ďakujem. Trochu v tej línii, ako vystúpila komisia, všetky tie hodnotenia, ktoré sa robia a ktoré e, vlastne e, sledujú a skúmajú všetky sťažnosti petičníka. Ide tu skutočne o to prepojenie elektrické medzi Španielskom a Marokom. Je tam postihnutá zóna únie a môže byť vlastne, môže sa byť postihnuté plnenie pravidiel smernice biotop alebo teda habitat. E, je tam ohrozené životné prostredie, morské prostredie, pretože odpoveď, ktorú nám tu dáva komisia, je, že tam nebudú žiadne škody. Boli tu aj, bola, boli tu aj druhé konzultácie v roku 2012, aj tam bola otázka nie a tie kompenzačné modifikácie zo strany španielských orgánov e, komisia teraz zdôrazňuje a opakuje, že takisto to nebude mať žiadny environmentálny dopad a preto sa zdá, že odpoveď zo, od španielských orgánov príde, prišla v roku 2013 ja som prišla trochu neskoro, ospravedlňujem sa, nepoznám nové údaje, ktoré tu predniesol petičník, ale e, chcela by som sa predsa len kolegov spýtať, že či necháme túto petíciu otvorenú, alebo či ju uzavrie, uzavrieme na základe toho, čo tu predniesla komisia. Ďakujem. Thank you. Budel Ceballos. Ďakujem, Pudes Vajos. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je tu e, veľký rozpor medzi tým, čo tu vyjadruje komisia a čo tu e, vyjadruje petičník. A mm, tiež e, potom, ako som robila dlho s mm, ekologickou legislatívou v Španielsku a práve s štúdiami dopadu na životné prostredie, viem, že nie vždy sú dôveryhodné a mm, preto si myslím, že podľa toho, čo som e, sa tu dozvedela z toho, čo hovorí petičník, e, že teraz sa v skutočnosti robí nový projekt bez vypracovania e, štúdia dopadu na životné prostredie, bez ohľadu na to, čo bolo povedané predtým v tom bývalom projekte a mm, tie mm, opatrenia na e, kompenzáciu náhradu, ktoré sa e, neplnia, ako je pravidlom v Španielsku, tak potom sa e, vymyslí nová vec a tiež to nie je zrejme financovanie. Komisia hovorí, že nie na to financovanie, ale na tých obrázkoch, ktoré sme to videli, je značka EU. Vo všetkých tých oblastiach je táto značka EU a to znamená, že E, Španielsko ju tam e, nezobrazuje len tak e, svojvoľne. Znamená to, že komisia nemá to pod kontrolou? Je tam niekde pes skovaný? Tiež si myslím, že čo zvyčajne chýba v štúdiách dopadnú životné prostredie, Španielsku je alternatívna lokalita alternatívne umiestnenie. Neviem, či v tomto prípade sa posudilo, či sa to môže realizovať ináč, či sa to môže umiestniť na iné miesto, kde by to menej škodilo. To sa nevie z toho, čo sme tu prečítali. A petičník tiež hovoril o um, um, kšeftovaní s vplyvom a korupciou a ako vieme, to je tiež eh, často um, o Španielsku a ja preto e, nenechám túto petíciu pochovanú a ja sa zasadím o to, aby sme e, naďalej skúmali, e, ako bola vypracovaná štúdia hodnotenia dopadu na životné prostredie a či tiež sa pozadovali alternatívne lokality a tiež peniaze, odkiaľ pochádzajú tie peniaze a kam plynuli. A tiež sa chcem spýtať komisie, či naozaj plynuli peniaze na to miesto, kde sa e, má stavať. Alebo či e, len počúvali pritom španielské orgány. Pretože si myslím, že veľký rozdiel medzi e, tým, čo si vypočujeme od e, orgánov, alebo keď ideme na tú lokalitu a pozrieme si to vlastnými očami. Takže tiež by som sa chcel opýtať komisie, či tam boli na mieste, alebo nie. Mr. Terry Cabras. Gracias, presidenta Eh, Nazdávam sa, ďakujem. Nazdávam sa, že petičník tu eh, predniesol niekoľko veľmi dôležitých protirečení a komisia radšej na ne zautočila, ako odpovedala. Napríklad sú tu dopadové štúdie, ktoré ale neexistujú. A to je dôležité, aby sa to vyjasnilo. Ďalej eh, je tam, sú tam európske peniaze na používanie a zneužívanie. To je treba osvetliť a ja si myslím, že k tomu sa vôbec komisia nevyjadrila. Sú to veľmi dôležité protirečenia. A keď komisia povedala, že tam nie je nič negatívne, tak to povedala v roku 2011. A e, petičník povedal, že v roku 2012 došlo k inému typu návrhu a zdá sa, že to je ešte horšie ako predtým. A zdá sa také kuriózne, že e, sú tu tie kompenzačné opatrenia, pretože ak je všetko v poriadku, ak sa všetko robí správne, tak čo sa má kompenzovať? A ak dávame nejaké kompenzačné opatrenia, tak pretože niečo za tým je, lebo inak by sme to nerobili. Takže úprimne povedané, až kým sa nevyjasnia tieto základné, absolútne základné body, v žiadnom prípade podľa mňa nemôžeme túto petíciu uzavrieť. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. E, ja som myslela, že už ani nevystúpim. Ja som si myslela, že e, všetko po vystúpení komisie bolo zjavné, ale myslím si, že e, treba povedať v prvom rade, že ja tam nevidím žiadne nejasnosti, ale myslím si, že nemôžeme povedať len tak E, zo strany komisii, že tam e, sa vlastne obchoduje so vplyvom a že tam teda dochádza ku korupcii. Nezabúdajme, že tu máme povinnosť voči súdom a my nemôžeme nechať len tak vo vzduchu vznášať sa obvinenia, lebo našim povinnosťou je, e, ak, ak máme znalosti o nejakom delikte, priestupku a korupcia je tým istým na súd, ak nie, tak smlčať. V každom prípade si myslím, že keď sa hovorí o lokalizácii alternatív, ktoré budú menej škodlivé, tak ja si myslím, že keď sa buď plníme e, smernice a zákony, alebo neplníme. Komisia povedala, že sa to plní. My sme v tomto výbore už veľmi často e, museli opravovať vyjadrenia komisie. E, padla tu požiadavka, aby komisia objasnila isté svoje informácie, ale samozrejme, že keď je tu nejaká kompenzácia, tak tam musí byť niečo ilegálne, tak to nemusí byť rovna tak. Niekoho kompenzuje aj za to, že bol vo vezení, alebo že stavia, stavajú cintorín, alebo väznicu v jeho zóne a tak ďalej, že to môže e, spôsobiť, e, e, pôsobiť rušivo, ale ale nie je za tým nič, nič iné. Takže toľko som chcel povedať. Ďakujem. Tá rozpráva sa e, tu um, prehrieva. Počkajte chvíľu. Ešte som vám nedala slovo. Ďalší rečník na zozname Albiel Guzmán. Gracias. No. Ďakujem. Ja by som chcela iba povedať, že my Vieme, že to, čo tu vlastne vysvetlil petičník, ako aj pani Sevajos, aj pán Terry Cabras, my plne súhlasíme s tým, že je tu dostatočne veľa argumentov na to, aby petícia zostala otvorená a najmä preto, že odpoveď, ktorú nám poskytla komisia, predchádza zmenám, ku ktorým došlo v projekte v roku 2012 a my nevieme teda, či naozaj Potrebujeme odpoveď na otázku, či sa tam použili alebo nepoužili európske fondy. E, a kým sa to nevyrieši, musí zostať petícia otvorená. To je všetko. Ďakujem. Thank you. Now... Ďakujem. Teraz e, pán Teriga Vrás, e, chcete slova? No nie, ja Prepačte, ja by som chcel iba povedať toľko, že E, sa mi nezdalo adekvátne, aby sa táto diskrepancia dávala do súvislosti s tým, čo som nepovedal. Ja som hovoril o kompenzácii, ale nehovoril som ani o deliktoch, ani o podvode, defraudácii, ani o ničom takom. Takže e, ja som, e, ja som o ničom takom nehovoril, ja som sa pohyboval v čistých líniách. Ďakujem pekne. Niekto ďalší chce slovo? Rosa? A posledn, podľa poslednej komunikácie komisie, ktorá je z 24. júla 2013, takže po roku 2012 a v tejto odpovedi komisia hovorí, že e, všetko je správne a že tie kompenzačné opatrenia e, nepozmenili smernicu habitat alebo teda biotop. Hovorím to preto, aby sme, teda, to, aby sme to všetci vedeli, ale možno, že e, komisia e, môže e, sa hájiť lepšie ako ja. Can I give the floor for a very... Môžem dať slovo na um, krátke vyjadrenie komisie? Uh, Áno, veľmi rýchlo k otázke týchto nových projektov. Počul som, že e, to e, neboli predmetom e, riadneho posudzovania. Smernica o biotopoch neupravuje, že akýkoľvek projekt vnútri Natura 2000 má byť predmetom riadneho posudzovania. Len tie projekty, ktoré pravdepodobne majú značný negatívny dopad. Je to e, vecou e, príslušných národných e, orgánov, aby rozhodli, že či ten projekt pravdepodobne má mať značný dopad. A v tomto prípade vyžadali informácie od tvorcu projektu a tohto centra e, pre e, vzťahové vtáky a na základe tohto centra a tohto projektu na obnovu vojenských budov a na základe e, umiestnenia tých druhov a biotopov, ktoré mali byť chránení v tej lokalite, posúdili, že riadna hodnotenie s plnou štúdiou nie je potrebné. A toto je filtrovanie, ktoré umožňuje smernica o e, biotopoch. A keď petičník chce, aby komisia to napadla, tak musia poskytnúť e, dôkazy. A nevideli sme žiadne dôkazy, ktoré by nám preukázali možnosti ozajstného dopadu na e, konkrétne druhy a konkrétne biotypy od tohto centra presťahovali vtáky. A preto nemôžeme podať e, tento podnet e, pre španielské orgány. My sme tú lokalitu nenaštili, pretože to nie je potrebné a my to nerobíme. Komisia nemá právomoci na inšpekciu. My môžeme e, len otvoriť podnet, ak dostaneme dôkazy z akékoľvek zdroja. K otázke financovania dám slovo kolegovi. Dobre popoludne. Ja zastupujem generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj a veľmi stručne sa chcem vyjadriť k financovaniu. My sme mali prístup e, k dokladom o financovania z európskych fondov pred niekoľkými dňami a samozrejme e, v prezentácii petičníka sa vidí, že sa tam použili fondy z FIDER a teda až do tejto chvíle sme nemali žiadne presné poznatky alebo doklady o tom, že sa tam použili prostriedky z európskych fondov. A zdá sa ale, že tam boli tieto prostriedky použité. V každom prípade tento problém e, vidieckého rozvoja z FAEDER sú implementované na úrovni členských štátov a oni majú robiť e, príslušné kontroly a kontrolovať, či sa plnia všetky požiadavky. Jedna z požiadaviek v oblasti životného prostredia je taká, že každý projekt, ktorý môže mať e, významný vplyv na životné prostredie, e, musí e, byť k tomu vypracovaná dopadová štúdia. A za to sú zodpovední tí, ktorí tento program riadia, správujú. Takže komisia naozaj E, v, na, na základe princípu subsidiarity nemá právo vstupovať do týchto, e, do týchto vstupov. My môžeme verifikovať e, systém kontroly členských štátov, či tieto systémy pracujú správne alebo nie, ale pokiaľ ide o tieto konkrétne projekty alebo tieto prípady, my jednoducho ne, nesledujeme každý deň fyzicky ke plnenie a teda pokračovanie takýchto projektov. Toľko len na vysvetlenie. We are actually running a bit out of time. Is there any other colleague that would like to do something on this? Um, teraz už máme menej času. Uh, dochádza nám čas. Je nejaký kolega, ktorý sa k tomu chce vyjadriť? Uh, vidím, že sú tu rôzne názory na tú tému a to znamená, že ja to nemôžem uzavrieť. Uh, nemôžeme to uzavrieť, e, keď e, rôzni rečníci vyjadrili, že chcú nechať tú petíciu otvorenú a potom je to vec sekretariatu, aby sa pokusil nájsť e, dobrý ďalší postup, pretože nie je riešenie len to nechať otvorené, pokiaľ nevieme, čo ešte potrebujeme. Takže dáme to sekretariátu, aby ďalej prešetril, či ešte treba niečo iné robiť. A e, mimochodom chcem e, vzdať e, hold komisii za veľmi dôkladnú odpoveď. Vy ste naozaj to skúmali do podrobnosti, ale nemôžem si pomôcť. No kolegovia chcú viac informácií alebo chcú ešte ísť o krok ďalej, takže ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste tu poskytli. No teraz je to o sekretariatu, aby sa pokusil nájsť ešte ďalší krok k tejto petícii. Chcem dať slovo petičníkovi na pripomienku na konci. Ako som už povedal a ako už povedala aj komisia, e, tu všetko robí petičník, navrhuje kompenzačné opatrenia. Ja chcem zmeniť petičník. Petičníkovi veríme, keď povie, že to sa nebude diať nič. Takže ja si myslím, že tu bola veľmi malá zainteresovanosť, lebo komisia vie, že petičník sa zaoberá všetkými etapami projektu. To je Mm, to je moje záverečné stručné slovo. Ďakujem. OK, so now we know what to do. The sec- tak, teraz vieme, čo robiť. E, sekretariat sa pokusí to mhm. ďalej prešetriť. A ďakujem vám za to, že ste prišli a podelili ste sa s nami o vaše názory a skúsenosti. A e, petícia sa neuzatvára a ešte sa ešte vám dáme vedieť ďalej e, k odpadovým vodám v Mankocha v Španielsku. Je tu dnes veľa španielských e, otázok ochrany životného prostredia. Za komisiu je to pán Fernández Gómez. E, rád vám dávam slovo. Ďakujem, pani predsednička. V tejto petícii ide o e, ne, nedostatočné čistenie vôd pri, Badachose v, podľa údajov, ktoré komisia dostala, tieto reziduálne vody idú do e, dekantačnej stanice a odtiaľ sa potom v súdoch prenášajú do čisticky. Podľa petičníka, keď táto dekantačná E, stanica e, kolabuje, tak tieto reziduálne vody idú kanálom do mora cez priehradu. Petičník sa nach, nazdáva, že to môže poškodiť kvalitu kúpacej vody, v ktorej sa e, vlastne kúpu obyvateľia na pláži. E, skúmali sme a analyzovali tieto informácie a zdá sa, že E, objem cel, alebo veľkosť celej aglomerácie, ktorej sa táto petícia týka, je malá. Je tam menej ako 10 tisíc obyvateľov, alebo teda ekvivalent a na základe článka 7 smernice 91.271 CE o e, čistení e, reziduálnych mestských vôd tieto vody, ktoré pochádzajú z aglomerácií, kde je menej ako 10 tisíc obyvateľov a sa vlievajú do mora, tak treba ich adekvátne upraviť tak, aby e, splňali príslušné kvalitatívne požiadavky, ako aj e, splňali požiadavky európskej e, legislatívy do roku 2005 najneskôr. Európska komisia zistila, že tieto výsledky ohľadne tejto vody e, v období roku 2013 naznačovali, že na e, tejto pláži e, Grau kvalita vody bola označovaná za vynikajúcu. Takže sa nám zdá, že tu došlo k istému postihnutiu tejto kvality vody práve tou odpadovou vodou. A v súčasnosti sa buduje nová čistička reziduálnych vôd pri meste Monkofa e, mala by e, byť spustená v budúcich mesiacoch. Vzhľadom na všetky tieto údaje, teda malá aglomerácia, e, malé množstvo vyvrhnutej vody, neovplyvňovanie E, vody v mori na kúpanie, tak na základe tohto všetkého sa komisia rozhodla, že nezasiahne do tejto záležitosti. A pokiaľ ide o, e, o čistenie týchto reziduálnych vôd, to stále zostáva našou prioritou a máme tu aj rozsudok súdneho dvora, kde sa Španielsko odsudzuje za nesprávnu aplikáciu tejto smernice a preto sa komisia rozhodla sústrediť svoje úsilie na to, aby tieto postupy, ktoré už prebiehajú, ďalej napredovali a namiesto toho, aby tento prípad riešila individuálne. Ďakujem, pani predsednička. Thank you, and the floor is open for this. Ďakujem, otváram eh, slovo do diskusie. Najprv Albiel Guzman. Máte slovo? Sí, eh, gracias. Ďakujem. Keďže petičníci nemohli prísť, ja som požiadala a že budem mm, tu zastupovať týchto petičníkov a teda to aj teraz robím. Stretla som sa s touto asociáciou pred niekoľkými mesiacmi, poznám veľmi dobre túto problematiku a ja pochádzam z tejto oblasti z provincie Castillon v Španielsku a teda podporujem túto petíciu. My hovoríme o zóne, kde je 2000 obytných domov, ale je tam navyše kemping a je tam ešte priemyselný poligón. A preto treba brať do úvahy ešte tieto ďalšie dve veci. Je to zóna, kde fekálne vody E, odchádzajú priamo do mora, pretože to, čo existuje, nie je čistička, ale to je len dekantačná stanica, e, ktorá neprestane kolabuje, pretože kapacitne nepostačuje na požiadavky e, vzhľadom na, veľké, na počet obyvateľstva. Je saturovaná a vlastne potom je potrebné vlastne pumpovať tieto fekálne vody priamo do mora cez kanál. Takže my tu hovoríme o tom, že tieto fekálne vody idú priamo do mora a to je nebezpečné aj pre ľudské zdravie a zároveň teda petičníci hovoria o tom, že došlo e, k infekciám na koži detí, ktoré sa kúpali na pláži a dávajú to do priamej súvislosti s týmito fekálnymi vodami a rovnako e, je tu dopad na životné prostredie a takisto sú tu problémy, ktoré súvisia s turistikou. Je to e, turistická, je pobrežné, pobrežná oblasť a takáto je tam nedaleko pláž, ktorá má modrú zástavku, ale my vieme, že by sa mohla táto pláž znehodnotiť. A petičníci nám hovoria o tom, že sa neplnia viaceré smernice, napríklad smernica o čistení mestských reziduálnych vôd, e, o čistení vôd a takisto smernica, na základe ktorej sa vytvára európsky rámec e, činnosti v oblasti politiky e, vody. Takže je tu dostatočný počet dôvodov na to, aby táto petícia zostala otvorená. My chápeme, že Európska komisia si chce umyť ruky a hovorí, že teda e, množstvo obyvateľov je tam veľmi malé, ale čo je e, pravdou je, že v lete je tam oveľa viac ľudí ako stálych obyvateľov a v lete tam pribudne minimálne 5000 obyvateľov a ešte priťažujúca okolnosť je to, že je tam kemping a priemyselný e, poligón. Sú tam tri e, keramické e, e, fabriky v tejto oblasti, ktoré tiež vylievajú svoje odpadové vody priamo do mora bez toho, že by prechádzali čističkou. Ja chápem, že Európska komisia hovorila, že vody treba adekvátne očistiť a v tomto prípade k tomu nedochádza, ale naozaj tu dochádza k vylievaniu fekálnych vôd do mora v turistickej oblasti, kde sa ľudia kúpu a to všetko môže poškodiť zdravie, e, životné e, prostredie, e, turistický priemysel a tak ďalej. Stavia sa tu čistička, ale táto stavba trvá už celé roky a je paralizovaná, zastavená a teraz neexistuje dátum, kedy bude dokončená. Stavba bola zastavená z nedostatku finančných prostriedkov valencianskej oblasti a preto sa zdá, že táto čistička e, nebude tak skoro fungovať a preto my chápeme, že by sme e, petíciu nemali uzatvárať a mali by sme aspoň v našom výbore preukázať e, obavy a zdieľať obavy vlastne Valencie a teda konkrétne mestečka. Mali by sme poslať list a mali by sme sa spýtať aj miestnej samozprávy, a my by sme teda chceli, e, aby táto petícia ostala otvorená. Ďakujem, pani predsednička, vzhľadom na e, tieto doplňujúce informácie, ktoré sme dostali. Tak e, ak sa plánuje čistička, nemohli by sme očakávať, že uzavreme tú petíciu, až kým tá um, čistička bude v prevádzke pri najmenšom. A dokonca aj uh, tento predpoklad uh, ne, uh, ani tento predpoklad nespôsobí, že sa urychlí uh, výstavba čističky, čo by pre životné prostredie bolo výborné. Ja by som radšej počkal, aby sme uvideli, čo sa stane s tou čističkou, ktorá môže byť veľmi významná pre tento prípad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 Mm, dobre, e, ja e, nesúhlasím, pretože tie informácie od komisie boli veľmi jasné a podali nám, že e, to nemá vplyv na vody na kúpenie a že tá výstavba čestičky bude rýchla, ako podali španielské orgány a my sme Európsky parlament, nie sme parlament samozprávy a keď to kolegyňa predložila v parlamente samozprávy, tak mohla prebehnúť rozpráva, lebo oni majú pôsobnosti mnohých vecí, ale my máme na európskej rovni jasnú pôsobnosť a povedali, že e, všetko je v poriadku a e, nestalo porušenie žiadnej smernice ani o e, vodách na kopanie a my musíme počkať, čo robí parlament autonómnej oblasti a nie je to v pôsobnosti Európskej únie a keďže komisia povedala, že to je v poriadku a ja by som preto zavrel tú petíciu, ale to neznamená, že v konaní na úrovni autonómnej oblasti nemôže nastať následne oveľa intenzívnejšia rozpráva, ale prináležite o tom regiónu, ktorý ktorý má um, postupné právomoci alebo um, národnej vláde, ale nie um, Európskeho parlamentu, pretože tie právomoci sú tu veľmi jasné a že to je správne uh, riešené. Beatriz, please. Beatrice, prosím. Mi, gracias, presidenta. Ďakujem. Pani predsednička, ja by som rada vzhľadnúť na tie informácie, ktoré prenesla mm, poslankyňa Alviel, Eh, je dôležité pamätať na to, že reakcia mm, komisie, eh, ktorá je mm, istá hovorí o tých údajoch, sa sústredí hlavne na to, že hodnotenie kvality eh, vod na kúpanie v roku 2013 bolo vykonané, ale otázka je, aká bolo hodnotenie kvality tých vod z 2014. Otázka je, či prebudlo to hodnotenie a bolo by dobre vyhodnotiť tú kvalitu, pretože jeden rok, keď prešiel, je dlhá doba a tieto informácie by nám mohli slúžiť na to, aby sme to uzavreli a mm, aby sa to mohlo riešiť na úrovni autonómnej oblasti a obci, e, kde na to majú priamu pôsobnosť, ale e, my e, na úrovni Európskej únie musíme dbať na to, aby to riešenie malo konkrétnu lehotu a preto to hodnotenie kvality vodná na kúpanie musí byť oveľa aktuálnejšie, ako, nie ako máme z 2013. Nech sa páči, Albiol. Eh, Ďakujem. Ja sa um, pridám k požiadavke eh, kolegyne, že aby sa to aspoň uh, nechala otvorená tá petícia, až kým e, nebude e, postavená čistička. jasné, že výstavba čističky nie je v pôsobnosti Európskeho parlamentu ani komisie, ale e, jedna z odvodnení, ktorú komisia uviedla na uzavretie petície, je, že čo skoro bude postavená čistička. Preto, keďže ešte nie je postavená, tak to je tiež argument na to, aby sa nechala otvorená táto petícia. Európska únia má bdieť na to, aby vody boli riadne čistené a keď sa fekalné vody e, vypočuje do moru bez čistenia, tak e, toto e, nie je riadne vhodné čistenie a nakladanie s vodami. A tiež, ako kolegyňa povedala, je otázka súčasnej kvality vod a tiež preto sa zasadzujem o to, aby sa počkalo s uzavretím, až kým sa nepostaví čistička. Mr. Terry Cabras. Pán Terika Vras. Ďakujem. E, ja sa zdávam um, pripojenky, pretože ten argument, ktorý predniesla Albiol, som chcela ja povedať. Pán Sebastian. Ďakujem pekne. E, ja sa ospravedlňujem, že som prišiel neskôr, na no, e, je to známa téma. Máme tu jasnú otázku. E, je to síce e, pôsobnosti Európskej únie, aby e, bdela nad kvalitou vody a preto jediné jediný dôvod, prečo môžeme uzavrieť a zbaviť sa tejto petície, keď preverieme, či sa plní táto požiadavka, kým nie je Eh, postavená tá čistička, tak eh, by sme eh, konali v rozpore s pôsobnosťou Európskej inštitúcie. Takže poprvé musíme mať aktualizované hodnotenie kvality tej vody a ak je argument na uzavretie tej petície, je, že sa pripravuje výstavba tej čističky, tak môžeme to uzavrieť až po jej postavení a nie predtým. I have no more speakers on my list. Už nemám žiadneho rečníka na zozname. E, niekto ďalší? Nie? Ako pri e, predchádzajúcej otázke, e, všetci sa tu cítime ako v Španielsku. Každý to hovorí po španielsky, to je milé pre zmenu. Ja by som bol rada, keby bolo aj také pekné počasie ako v Španielsku, keď opustíme budovu. No dnes tomu tak nie je v Bruseli. Takže ako kolegovia vyjadrili, my budeme pokračovať, necháme tú petíciu otvorenú a požiadame o aktualizované hodnotenie a ďalšie informácie o e, najnovšom hodnotení kvality vody a o tom, ako vláda národné orgány chcú postupovať v tejto téme, aby zaručili e, čistú a bezpečnú e, vodu pre obyvateľov. Môže ich byť málo alebo veľa, ale voda nie je tovar voda je e, pre život. Môžeme takto postupovať? Zdá sa, že každý súhlasí. Dobre. The next one. Ďalšia petícia, či tomu veríte alebo nie, je tiež petícia zo Španielska. A tá sa týka e, environmentálne škodlivého vodného hospodárstva na riete Tacho tam v povodí rieky Tacho. Je to na žiadosť pani Valina, takže myslím, že jej dám rovno slovo. Yeah, yeah, we have the petitioners. Aha, máme tu na aj petičníkov, takže ste vítaní, nech sa páči. Je tu pani Rosa Eugenia Prieto Ruiz a pán Miguel Angel Sanchez Pérez. Takže ste vítaní a radi si vypočujeme vašu, váš príhovor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať e, za to, e, že e, sme boli pozvaní do tohto výboru, aby sme mohli vysvetliť tú hraničnú situáciu, v ktorej sa nachádza rieka Tacho Tiež eh, chceme eh, mm, my eh, vysvetliť, ako sa cítim bezradný. My občania, ktorí žijeme na ich brehu. Ja zastupujem dvoch petičníkov, Daniel Martinez z zjednotenej ľavice v Kasia La Mancha. My sme začali túto petíciu v roku 2012, pretože sme nemali plán povodia, keď už prešli všetky lehoty a v roku 2013 sme sa k tomu vrátili, pretože e, plán e, povodia v prvom cykle plánovania e, nedosahoval ekologické štandardy. A dnes sme prišli, pretože španielská vláda v septembri minulý rok dala k samotnému plánu povedia dekret, ktorý e, bol e, za chrbtom e, občanov prijatý bez pripojenkovceho konania, ktorý zanedbáva ochranu rieky. Je to plán, ktorý určuje, že rieka Tacho nikdy nevystúpi z mokradí Kanasera. Má mať prietok viac ako x kubikov za rok a preto e, e, tým e, vyhradzuje použitie čistej vody z kavesera pre súkromné účely. Dnes sme tu preto, že teraz kanál Trasbose, ktorý odkláňa vodu z rieky Tacho iným riekam Španielsku, prevádza 12 kubikov za sekundu a zatiaľ čo rieka Tacho má prietok 6 metrov kubických za sekundu dnes prichádzame preto, že španielská vláda zrealizovala uh, rukami pána Arias uh, e, plán povedia uh, na to, aby zachránila tento spis, ale uh, snažila sa uh, urobiť trik, uh, aby uh, naďalej uh, plnili aj rámcov dohodu o uh, rámcu smernicu o vodách. My sme to preto, že v druhom cykle plánovania, ktorý práve začal e, v Španielsku, e, nielen, e, že má rovnaké nedostatky ako ten prvý, ale okrem iného ich ešte navyše zhoršuje. Teraz už má správa povedia priamy vplyv iba na 20 vod, ktoré tečie jeho povodím. Teraz správa povedia, E, ešte e, prekonáva e, tie limity pre plnenie predpisov a kvality vody. Ako vidíte, teraz je v stav v rieke hraničný. Buď tam je voda, aby sa prečerpovala do ostatných povodí Španielska, alebo bude voda len pre samotnú rieku. Toto je flagrantný prípad neplnenia rámcovej smerice o vodách. Vážení poslanci, poslanky Európskeho parlamentu, e, toto je e, čas na um, politiku činov. Je to čas na to, aby sme rozhodli, či naozaj e, stojíme za životným prostredím, alebo stojíme za súkromnými a ekonomickými silami. A je na čase, aby sme jasne vyjadrili, že Európskemu parlamentu záleží na rámci smerice o vodách a na smerici o biotopoch a vtákoch. A teraz e, uvidíme, či e, ich budeme rešpektovať e, a občania Španielsko a Portugalsku z pobrežia rieky Tacho sme sem prišli, aby sme žiadali o vodu pre samotnú rieku. My chceme živú rieku Tacho. Ďakujem a teraz dám slovo ďalšiemu petičníkovi. Ďakujem, pani predsednička. Ľudím, že e, že pani e, sme e, takí komplikovaní, ale vy sa môžete stále pýtať, prečo je nás tu tak veľa Španielov a žiadame od vás pomoc. A my sme tu preto, že nechcem, aby táto rieka, ktorú ste videli na fotkách, toto je fotka z mesta Toledo, ktoré je dedičstvo ľudstva, tiež v ďalšom meste, ktoré je dedičstvo ľudstva, rieka, ktorá je úplne mŕtva, rieka, e, ktorá e, je zberačom e, odpadových vod, pretože, ako povedala kolegyňa, veľká časť čistej vody z vyššieho horného toku rieky, kde má dôležité prístupy, prítoky, ide do derivačného kanála, ktorý tento derivačný kanál podľa nás nie je v súlade s smericami EU, v tomto prípade o vodách, o vtákoch a o biotopoch a ani španielská vláda ich neplní, pretože e, tá e, dala európskym orgánom e, plán povodia rieky Tacho, ktorý bol schválený a potom rok neskôr prostredníctvom zmeny zákona ochrany životného prostredia zmenili tento plán povodia a neskôr urobili konkrétny dekret, aby nakladali, aby podľa neho riadili tento derivačný kanál. Teda tu povedia inú vec a potom v Španielsku e, eh, navrhia inú polievočku, aby e, tú rieku e, e, odopreli jej vodu. My sme predložili dve petície, dve stiažnosti komisii v 2013 číslo 13624. A e, táto posledná bola doplnená dnes e, ráno s dodatočnými informáciami. A ako sme mm, vám povedali, očakáme, že e, budete reagovať. Španielská vláda vie mm, veľmi dobre, čo robí. Na tejto fotografii vidíme, že to, čo je hore, vidíme odpadové vody z Madridu a z rieky Tacho urobili to, čo vidíte dolu. A um, toto uh, Španielsko um, nazvalo plánom správy povedia a vám to predložilo na schválenie. Uh, my uh, v, uh, občania na povde musíme e, trpieť e, e, chorú a chradnúcu a zomerajúcu rieku a ani na závlahy nie je voda, ani na to, aby sme sa v nej mohli kúpať, neostala voda. A španielský štát, vláda terajšej ľudovej strany až do roku 2027 má plniť požiadavky na dobrý stav vody v rieke Tako. To znamená, že do roku 2027 27 a potom uvidíme, eh, či nám eh, ostane eh, nejaká voda. Ak sa z rieky doberie čistá voda, tak je ťažko by mohla mm, dospieť do dobrého stavu. My, ako som už povedal pred dvoma rokmi, v mm, tomto výbore sme od vás žiadali pomoc, keď sme vedeli, že v Španielsku si nás vôbec nevšimajú a že majú E, väčšie záujem o to, aby e, voda išla derivačným kanálom do Levante, pretože tam majú viac e, hlasov a nezáležím na tom, aby voda išla do vnútrozemia, tak sme požiadali tento výbor, predložil našej šťastnosti a túto fotku, ktorú vidíte, nie je zo 60 70 rokov, sú to aktuálne fotky a nie sú to e, ojedinelé e, prípady, ale e, je to prípad vody, ktorá sa odvádza týmito potrubiami 400 km do iných oblastí pre intenzívne zablažovanie a my jednoducho chceme získať späť to, čo sme stratili týmto odklonom vody a e, my e, chceme, aby nastala zmena. E, my vás žiadame, aby táto petícia pokračovala. My žiadame, aby tieto stiažnosti, ktoré sme predložili z hojnou dokumentáciou, aby sa niekam dostali a aby sa dostali k španielskej vlády, pretože na, táto nás klame a v tom pláne spraví povodia nás ďalej bude klamať. Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme od komisie veľmi podrobnú odpoveď ku všetkým krokom, ktoré komisia doteraz prijala. Takže teraz dám slovo Lourdes Alvarejos. Ďakujem, áno, skutočne. E, komisia na základe stiažnosti, ktorú sme E, dostali, sme si začali vymieňať informácie so španielskými orgánmi od začiatku roku 2014. Došlo k výmene rozličných informácií a posledné správy sme dostali v decembri. A teraz máme všetky informácie k dispozícii a skutočne vyhodnocujeme, e, či tam došlo naozaj e, k nejakým indíciám ohľadne porušovania príslušných smerníc ohľadne vôd a vtákov. Pokiaľ ide o hydrologický plán, tak na decembrovej e, schôdzi tohto výboru sme už hovorili, že na základe oneskoreného prijatia tohto plánu, ktorý bol schválený až v apríli 2014 a e, vyhodnocovanie komisie prebieha teraz. No a my dúfame, že e, v marci tohto roku bude stanovisko komisie zverejnené. Téma disponibility vôd v dostatočnej kvalite a kvantite, aby za, sa zachoval e, ekologický status a to, čo je relevantné pre zachovanie tých najchránenejších oblastí, je prioritnou témou pre komisiu. A takisto som tu aj spomenula, že v vo vyhodnocovacom procese sme mali bilaterálnu schôdzu s, so španielskými orgánmi a môžem potvrdiť, že jednou z tém práve bola aj táto. Nemôžem však dať viac informácií o tom, čo e, zverejníme v marci v našej správe. Ľutujem, ale nemôžem naozaj povedať viac. This, this petition dates back to 2000. Ďakujem pekne. Táto petícia pochádza z roku 2012 a najnovšia odpoveď od komisie je z júla 2014 a uh, vy uh, tuto uh, posudzujete a to je um, dobre vysvetlenie, prečo nám neaktualizovali informácie od decembra minulého roku. No a teraz rada otvorím slovo do diskusie. Takže pán Gutierrez. Sí, gracias, Ďakujem, pani predsedníčka. My podporujeme ako socialisti e, petíciu tejto e, platformy na ochranu e, rieky Rio Tacho. Ja práve pochádzam z oblasti na e, pobreží tejto rieky Veskalona a veľmi dobre poznáme situáciu, v akej sa obe hlavné rieky nachádzajú E, porušuje sa tu rámcová smernica o vode, pretože sa e, negarantuje ani množstvo, ani kvalita vody tak, aby to plnilo tie požiadavky, ktoré sme stanovili, ktoré stanovila smernica pre vodu v celej Európe. E, treba vedieť, že tu hovoríme o petície, ktorá má veľkú sociálnu podporu. Táto platforma na ochranu rieky Tacho má obrovskú podporu e, miestnych samozpráv, sociálnych organizácií, politických organizácií a všetci sa dožadujú toho, aby sa stanovili e, strategické body, e, aby sa garantovala e, environmentálna udržateľnosť povodia rieky e, Tacho, ako aj prítokov, kde vlastne e, tieto vody prechádzajú do iného povodia. A preto si myslíme, že je potrebné to spresniť a e, dúfame, že ten nový plán, ktorý sa teraz chváli, bohužiaľ negarantuje ani, e, ani kvalitu vody, ani množstvo vody a je preto potrebné túto petíciu e, zachovať otvorenú. V marci Európska komisia zverejní svoju správu o e, povodí rieky Tacho a môžeme potom vypuklejšie vidieť, e, ktoré veci sa neplnia. Ale myslím si, že e, tu vzniká vážny politický problém a obrovské environmentálne riziko, pred ktorým by sme nemali zatvárať oči. A opakujem, že z tejto skupiny podporujeme petíciu, podporujeme, aby zostala otvorená a podporujeme, aby sa tieto problémy e, environmentálne, ale aj sociálne a ekonomické čo najskôr začali riešiť. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Chcem len povedať, že my sme sa snažili nepolitizovať petície a jednotlivé petície. My sme výbor pre petície a každá politická skupina je rovnako zodpovedná za to, aby boli petičníci vypočutí a aby sa dospelo k záverom. Nepolitizujte v týchto veciach, pretože potom e, to stratí na sile. Netreba z toho robiť politikárčenie. A teraz dávam slovo Bodej Sevajos. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že tieto fotografie sú veľmi smutné. To rieka s takou penou a mŕtvými rybami. V 70. rokoch je pravda, že k tomu dochádzalo v, takmer v celej Európe. Sme mohli vidieť takéto obrázky, ale to by malo byť už naozaj minulosť a preto si ja myslím, že teraz, pokiaľ ide o odpoveď komisie, tak poprvé nie, nie sú tam žiadne konkrétne údaje o tom, že došlo k nejakému porušeniu zákona a v druhej odpovedi, ktorú budeme teraz vyhodnocovať a tak ďalej a tak ďalej, tak sa bude robiť štúdio. Nazdávam sa však, že aj to, čo hovorila pani predsednička pred chvíľou, že veľkých, veľa prípadov zo Španielska, ktoré sa tu prejednávajú a treba si položiť otázku, prečo. Prečo práve toľko španielských e, prípadov? Ja viem, že je veľa prípadov, ktoré sa sem nedostanú, je veľa platform, veľa práce, ktorá sa v Španielsku koná, ktorú podporujú rozličné organizácie, spoločenstva, obyvateľia a tieto e, e, veci sa sem nikdy nedostanú. Podľa môjho názoru e, e, orgány, E, málo rešpektujú európsku alebo národnú legislatívu a neplnia ju. A to je ako choroba. Nie je to len jeden symptóm tam, druhý tam, ale je to niečo naozaj veľmi široké a my to musíme brať veľmi vážne. A ja dúfam, že komisia môže urobiť niečo dôležité v tom, v tomto smere a naozaj sa treba pozrieť na to, čo sa deje v Španielsku, ale nie iba v Španielsku, ale aj v iných krajinách. Samozrejme, aj iné krajiny neplnia legislatívne ustanovenia, ale um, spolu s ostatnými prípadmi toto je jeden z ďalších veľkých prípadov, ktoré treba vyriešiť v Španielsku. Salbiol. Ďakujem. E, to, čo sa deje v španielskom štáte, to je tak e, trochu zdlhavé na to, aby sme to tu vysvetlovali, ale čo sa deje so španielskými riekami, tak to treba analyzovať a treba to naozaj riešiť, pretože v španielskom štáte sa voda dala do služieb privátnym záujmom a urbanistickým záujmom používa sa na golfové ihriská a na rôzne e, park, zábavné parky a tieto e, inštitúcia vlády e, sa nestarajú dostatočne o naše rieky a to je ten hlavný problém v prípade rieky Tacho, ale aj v prípade mnohých iných ďalších riek. A my chceme, aby sme garantovali dostatočné prostriedky na to, aby povodie rieky Tacho bolo udržateľné a k tomu stačí rešpektovať to, čo bolo schválené v európskych smerniciach. Odporúčame, aby táto petícia bola otvorená. Pred týždňom sme videli, že sa tu hovorilo o petícii ohľadne rieky Ebro. Povedali sme, že tam vyšleme delegáciu, aby si veci overila v teréne. Takisto sme to hovorili aj o rieke Guadiana. Mohli by sme tieto zdroje využiť, ak dôjde k nejakej misii k nejakej služobnej ceste, tak táto by si mohla na mieste overiť aj situáciu v oblasti rieky Tacho. A táto petícia e, zostáva otvorená, lebo tak ako povedala zástupkynia Európskej komisie, až do marca e, nebude pripravené vyhlásenie komisia, tak ja predpokladám, že do marca bude petícia otvorená, ale ja si myslím, že táto návšteva bude dôležitá, aby sme zistili, čo sa deje a teda čo sa tam bude diať. Ďakujem. Sí, mm, reiterar, bueno, primero agradecer. Chcem zopakovať, že sa chcem poďakovať petičníkom, eh, ktorí prišli, aby požiadali o tieto petície. Španielsko je eh, druhý štát po eh, Nemecku, ktoré najviac využíva tento výbor, ale keď si myslíte ako poslanci, že keď sa využíva tento výbor, pretože orgány v tom štáte nefungujú, tak asi pretože na to, o tom sme si neistí, možno preto, že Španieli poznajú svoje práva, pretože sme blízko svojim občanom a preto, že občania rokovania e, mm, podoby petície a návrhy, ale e, nemôžno to mm, interpretovať ako prehnú kritiku voči e, španielským orgánom, pretože tento výbor využívajú títo petičníci a potom jeho funkcia z dôryhodnosť sa zhoršuje. My musíme dbať na to, aby prebehla analýza a chcem vám preto povedať, že pán Kanete eh, sa uh, určite nezobudil uh, jedno ráno, aby uh, sa rozhodol, že uh, zničí nejakú rieku alebo nejaké povode. Uh, všetci, ktorí uh, nesú zodpovednosť za uh, život, ministerstvo životného prostredia, musia plniť uh, zákony a teraz sa hodnotia všetky plány povodia, ktoré vypracovala španielská vláda a my um, si počkáme, uh, či uh, tieto uh, budú Uh, tiež e, e, doplnené e, a chcem vám povedať, že všetky demokratické vlády plnia zákony a Španielsko vláda tiež, aj keď vám to nevyhovuje. A počkáme, čo bude ďalej. Ak sa to splní, tak dobre. Ak sa to nesplní, tak sa to napraví, ale nebolo by dobre politicky využívať tento výbor. Pán Sebastian. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, eh, že um, túto petíciu treba nechať otvorenú. Ja len chcem uh, upresniť jednu vec. Koalíciu, ktorú ja zastupujem, uh, zahrňa aj uh, kastilskú stranu. To je jedna zo stran, ktoré je tým najviac postihnutá, pretože zastupuje uh, tú oblasť, kde sa odoberá tá voda a preto je veľmi zaangažovaná uh, do boja, aby uh, bola uh, v rieke uh, tak uh, dobrá kvalita životného prostredia a tiež predstavuje E, kompromis, e, kde sa pridala aj e, strana z Valencie. Ale tá, zastupuje tú oblasť, kde sa dostal ten prietok z rieky, ktorý je odklonený. A ja si myslím, že niekedy sa používa voda na to, aby sa podporili rôzne oblasti štátia. Je to boj medzi záujmami a využitím riek a v tomto prípade súhlasím, že treba počkať do marca, ale niektoré veci sú tu e, už zjavné a to, že Európska smernica o vode hovorí, že v prvom rade treba zachovať ekologický prietok vo vode a že rieka eh, ostane živa a potom, ak je nadbytočný prietok, tento možno eh, použiť na iné účely, eh, na priemyselné. A, mm, takže v prvom rade je otázka životného prostredia a potom ďalšie účely. A ak stratíme logiku ochrany životného prostredia, tak stratíme rieku a nemôžeme hovoriť hovoriť o záujme v iných e, územiach. My sme teda proti tomu a my si myslím, že je dobrý, dobré rozhodnutie, aby ostala táto petícia otvorená. Takže máme teraz úplnú zhodu, konsensus a dohodli sme sa, že petíciu neuzavrieme, ostane otvorená a v tomto prípade by sme mali dôverovať aj komisii, čo sa nestáva veľmi často, ale musím povedať, že v tomto prípade komisia naozaj spravila veľa začali konanie pre porušenie, teraz je, robí sa follow-up a naozaj príjmajú potrebné opatrenia, aby Španielsko dodržialo rozhodnutia súdneho dvora. A komisia bude taktiež pokračovať v svojich právnych podaniach, žalobách, ktoré podala. Ďalej vieme, že v marci sa informácia zverejní bude to informácia plného o plnom posúdení a preto navrhujem, aby sme to zaradili do programu na rokovanie výboru v máji. Vtedy by sme už mali mať všetky informácie a myslím si, že potom by sme to mohli uzavrieť. A aj v tomto prípade vyvíjame tlak nielen na komisiu, aby pokračovala v dobrej práci, ale aj na nás a vyvíjame tlak aj na španielských kolegov, aby ďalej skúmali, čo sa v tomto prípade deje. Súhlasíte? Výborne. A toto bol posledný bod e, dnešného rokovania. Ďakujem vám všetkým za to, že ste boli takí koncentrovaní, sústredení a že ste sa aj krotili pri vstupoch e, v svojich vystúpeniach. Takže uvidíme sa zajtra a poprosím koordinári o pol šiestej máme stretnutie s koordinátormi. Ďakujem.